Dámy a páni, poprosím vás, aby ste si sadli, aby sme mohli pokračovať v práci. Pán Kolmel má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Trochu neskoro začíname, aby sme ušetrili čas, tak by som chcel, aby sme možno nemohli zoskupiť tie hlasovania. Viem si predstaviť, že väčšina z nás by hlasovala pozitívne ak by sme to dali dokopy, tak ušetríme čas. Merci pour cette contribution, monsieur Colmel. Ďakujem, pán Colmel. Všetci ste vložili voj- vaše hlasovacie kartičky do zariadenia, urobíme malú simuláciu, otváram hlasovanie. C'est un test. Testujeme. C'est le test, c'est pas un vote. ah. Il manque deux voix. Chýbajú nám dva hlasy. Dvaja z kolegov, ktorí dali kartičky do zariadenia, tak nehlasovali. Teraz dokonca troja, traja. dvaja z vás, ktorí ste zasunuli kartičky, ste nehlasovali. Ja som hlasoval. Bon, Alors... Uzatváram hlasovanie, dobre. Vypočujeme si najprv pána Gejera k trom transferom, ktoré sa týkajú rozpočtu 2017 oddiel 3. Nech sa páči. Môžete urobiť rezume a myslíte si, že by sme všetky tri naraz mohli odhlasovať? Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, sú tu tri odlišné presuny, aj pokiaľ ide o objem. Presun prostriedkov 12. To sa týka správneho rozpočtu, kde od komisie žiadame, aby prostriedky do Európskej školy vo Frankfurte nad Mohanom zvýšila o 41, mili, 41 tisíc, 4,6 milióna, takže uh, ide tu o to, aby Európska centrálna banka mala účasť na tejto európskej škole. Zatiaľ to ešte nebolo úspešné, takže mohli by sme sa dožadovať, že kde to vezí a kedy sa to uzavrie. Ďalšie dve kategórie sa týkajú kategórie 4, to znamená okruhu 4, zahraničná politika. Na jednej strane teda je tu prenos 13 miliónov eur z nástroja, ktorý prispieva k stabilite a mieru ICSP do európskeho systému susedstva na to, aby sme pomohli Euro- Africkému fondu a ďalší prevod presunie zase v okruhu 4. To sú vlastne 3, pretože tam je veľká suma, dokopy je to až 100, 408, 184 miliónov a ide tu o posilnenie humanitárnej pomoci z z rezervy pre finančné intervencie, pre núdzovú pomoc, pokiaľ ide o africký roh. Možno sa tomu nedá zabrániť, ale pokiaľ ide o vplyv, tak to môže obmedziť tie problémy. Obsahovo to je podobné, ale mám tri otázky na komisiu. Pokiaľ ide o prevod 15, 16, 17, už Vidím teraz, že sa to zobralo z dvoch odlišných zdrojov, ale 16 a 17 tie sú zhruba rovnaké. To znamená, ide to o 40.02.42 rozpočtového riadku, to znamená tá e, núdzová pomoc. Prečo tu teraz sú dva odlišné transfery? Prečo to je rozdelené? Nebolo by to jednoduchšie, keby to bolo z jedného? Ale z obsahového hľadiska nemám vôbec námietky. Dobre, je tu 5 transferov. Môžeme o nich hlasovať spolu, pán Gejer? Dobre, tak získame čas. Komisia súhlasí? No, pas Či celý výbor, takže prvý transfer La Commission a-t-elle des, des précisions à apporter à la question de M. Gaillard Chcete doplniť niečo? Pán Gajer nepochopil, prečo sú tam dve, dva rozdielne rozpočtové riadky. Áno, v stručnosti zareagujem na otázku pána Gajera. Otázka je, že prečo sú tu odlišné návrhy na transfery pre tieto tri krízy. Je to požiadavka zo strany finančného nariadenia, aby každá kríza mala svoj vlastný návrh pre rozpočtový orgán pre jediný dôvod, inak by to bolo mohlo ísť v jednom. Nie, tá otázka moja bola 15, 16, 17, tie sa týkajú tej istej krízy, je humanitárnu krízu v africkom rohu. A vy tie peniaze beriete z dvoch rozličných zdrojov. Na jednej strane z núdzovej rezervy a na druhej strane z pomoci predvstupovej. A tie z tej núdzovej pomoci sú rozdelené do dve a to mi jednoducho nevychádza. Stačilo by, keby to bolo jedno, to je iba odborná otázka, či nám to niečo uniklo. Sú tu tri transfery, pretože sú tu tri krízy. Africký roh, Irak, to je druhý transfer, a tretia kríza to je Sýria. Tak možno ten zmetok vznikol preto, že tu je malá miera návrhu premiesnenia z tej predstupovej pomoci a to sa týka jedného z tých transferov. Ďakujem, už som to pochopil. Dobre, ideme hlasovať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 Jedna karta nehlasuje. Uzatváram hlasovanie. 26 votes favorables, 3 contre. Le transfert est voté. 26 za, 3 proti. Teraz transfer číslo 14 2017. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie schválené 22 za 4 a proti 2 sa zdržali. Transfer číslo 15. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené 26 za, 1 proti, 1 sa zdržal. Transfer číslo 16. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali, uzatváram hlasovanie. 27 za, 1 sa zdržal. A teraz číslo 17, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 27 za, 1 sa zdržal. A teraz si vypočujeme pána Tarána ďalším oddielom. Je tam 7 transferov. Ale o nich by sme ani nemali, nemuseli hlasovať hľadom na ich výšku. You, Ďakujem pekne, pán predseda. Mohli by sme urobiť viac transferov, ak by sme chceli ale treba zdôrazniť v kontexte našich nedávnych skúseností, pokiaľ išlo o transfery výboru regiónov, že rozpočet je viac než nejaká predpoveď. Predpoveď je odhalenie toho, čo sa udeje. Ale rozpočet je na druhej strane niečo, čo obsahuje určité záväzky v porovnaní s predvídaním a tým pádom máte účasť na tom výsledku, ktorý sa má udiať. A to je taká filozofická otázka. Tento výbor musí zistiť, e, že o čo ide. Treba vám však e, povedať, že tu budú zmeny, pokiaľ ide o výdavky účtovného dvoru. Tých 7 transferov, tam je totál 467 500 eur, z čoho 45 ide do zábavy a reprezentácie členov inštitúcií na to, aby sa pokryli náklady, ktoré súvisia s oslavou 40. výročia tohto účtovného dvoru. A inštitúcia povedala, že keď pripravovala rozpočet na rok 2017, tak nezaplánovali to, tie oslavy 40. výročia a tá dobrá myšlienka ich napadla neskôr a ja to súvisím s tým, že Johan Parc bol zvolený, ktorý je veľký salónny lev a vie, ako treba chodiť na party a potrebuje na to peniaze. Ale je politovania hodné, že tá partia ako taká stála 60 tisíc, ale Centrum pre novonarodené deti, kde sa staráme o životy, tak toto dostane iba 25 tisíc eur na to, aby sa pokryli Eh, navýšené výdavky v kuchyni. Takže treba jednoducho zohľadniť deti lepšie a inak nebudú mať budúcnosť. A takisto príjmam pozitívne stanovisko a žiadam kolegov, aby podporili aj takéto transfery. Ďakujem. Yeah, the translator has lost your microphone, Mr. President. Pán predseda, nehovoríte do mikrofónu. Pardon. Donc vous Spravedlňujem sa. Takže tých sedem transferov ste takýmto spôsobom okomentovali. Nie je potrebné formálne hlasovanie vzhľadom na ich výšku. Môžem to chápať tak, že výbor pre rozpočet ich schvaluje na základe stanoviska spravodajcu. Alebo chcete hlasovať? Bien, mais il faut, il faut un certain nombre de... Non. Eh bien, nous allons voter. Dobre, takže budeme hlasovať. Prvý. Možno môžeme hlasovať blokovo. Pán Finč. Accepté qu'on vote en bloc. Niekde sú námietky inde to je zasa bežné, takže uh, bolo by lepšie, ak by sme urobili to individuálne. Alebo vy rozhodnite, rozhodnite vy, vy ste predseda, ja rád sa podvolím vašmu rozhodnutiu. Ja by som nejakým spôsobom orientoval rozpravu a diskusiu a tam mali by sme rešpektovať E, rôznorodosť názorov. My sme veľmi demokratickí a vôbec nechcem, aby, si stej, aby ste z tejto sály dnes odišli frustrovaní. K, tým, k prvému transferu 03 a 17 Všetci hlasovali. Uzatváram hlasovanie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 a 17. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 24 za, 3 a proti. 07 a 7, C17. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 24 za, 3 a proti. 018 C17. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 24 za 3 a proti. Nula osmičku sme odhlasovali, ale 05C17 otváram. Uzatváram hlasovanie. Schválené 24 za 3 a proti 09 C17. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali? Nie. Uzatváram hlasovanie. 21 za, 3 proti. Výborne. Ideme na finančné prostriedky v súvislosti s nehnuteľnosťami. E, prečítali sme si správu pani Holmajerovej. Pán Taral spomenul dva transfery, ktoré prišli ale do komisie neskoro a hlasovať budeme až 30. alebo 31. augusta. Chcete ich vysvetliť, pán Taral? If you advise me to put them on 31st... Ak chcete, aby to bolo 31. augusta, môžeme to urobiť, aby sme tu nemiesli zmetok do týchto komplikovaných transferov, pretože viem, že je to komplikované. Elmar Brock tu bol, odkedy sa narodil a žiadnu medailu nedostal ale oni chcú udeliť medaily zamestnancom, ktorí tam pracovali 20 rokov. Práve sme hlasovali za to, takže zastavte ma, ak chcete, pán predseda. No, stačí. Hlasovať budeme buď 30. alebo 31. augusta po lete. Takže politika nehnuteľnosti, dve operácie ESVČ, na kúp pre delegáciu EÚ v Kolumbii. Spolu s Fínskom v jednej budove. Máte nejaké otázky k tomuto návrhu? Pani Holmajer je za. Nie, takže ideme hlasovať. Elektronicky otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené 21 za, 2 proti, 2 sa zdržali. Druhá operácia na kúp pre európsku delegáciu v Gane spoločne s Nemeckom Spravodajkyňa je za. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené 23 za, 3 a proti. Takže sme dohlasovali. Mrzí ma, že som nebol direktívnejší Trvalo nám to trochu dlhšie, ale to súviselo s tými dôležitými bodmi, ktoré sme riešili. Má niekto ešte nejaké otázky? Budúce schôdze sú naplánované na 30. a 31. augusta a 14. septembra. Ja by som vám rád touto cestou poželal, poželal krásnu dovolenku a leto.